Takže ďakujem. A teraz máme správu pani Weberovej o Európskej charte stanovenie noriem pre slobodu médií v EÚ. Dávam slovo spravodajkyni. Nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda. Stále hovoríme, že sloboda médií je základným právom, ktoré stojí v, nás, v základoch EÚ. A je to aj tak. Ale sme spokojní s tým, ako vyzerajú médiá a sloboda médií v EÚ v súčasnosti. Máme niekoľko dôvodov na to, aby sme boli spokojní, ale sú aj ďalšie dôvody na to, aby sme boli znepokojení. V tomto parlamente sme mali viacero debat o stave a o úlohe médií v rôznych členských štátoch. A chcela by som sa poďakovať komisárke Krusovej za jej stálu podporu slobody médií a pluralizmu. Bola by som rada, keby som mohla to isté povedať o komisii vo všeobecnosti, ale pravda je taká, že tento správa je vypracovaná hlavne preto, že tento parlament by radšej videl silnejšiu reakciu komisie a najmä komisára pre základné práva vždy, keď dojde k porušeniu alebo ohrozeniu slobody médií v ktoromkoľvek členskom štáte. Článok 2 zmluvy a článok 11 Európskej charty základných slobod musia byť neustále chránené komisiou ako strážcom zmluvy. A doteraz sa tak ale nestalo. Preto dúfam, že zásady a odporúčania v tejto správe budú odteraz zohľadnené komisiou, ako aj členskými štátmi, keďže títo zastupujú nielen náš názor ako volených, keďže predstavuje to názor nielen nás ako volených predstaviteľov, ale výsledkom, je to aj výsledok tisícky hodín e, teda konzultácií strávených s rôznymi aktérmi, zúčastnenými stranami a podobne rôzne aspekty, ako napríklad redakčná sloboda, by nemala nikde chýbať. Členské štáty a EÚ by mali podporovať investigatívny žurnalizmus a ako aj etický žurnalizmus. Veľmi nás nepokojuje, že novinári sa stále viac a viac čávajú obeťami násilia, obťažovania, zastrašovania a vyzývame členské štáty, aby zabezpečili, aby novinári mohli slobodne a bezpečne vykonávať svoju prácu. Novin každý útok na novinára treba považovať za útok na slobodu médií a právo občanov byť informovaní. Preto by to malo byť okamžite vyšetrované a sankcionované. Je veľmi dôležité, aby v každom členskom štáte sme mali transparentnú, stabilnú legislatívu, ktorá by chránila novinárov a, a ich úlohu ako strážcov práva alebo e, strážcov v spoločnosti. U mňa v mojej vlasti v Rumunsku sme mali 7 rokov rôzne ohovárania, ktoré žiadne, neboli nikdy súdne stíhané. Sme sa dostali do situácie, že ústavný súd vy, vyslovil vážny rozsudok, kde sa hovorí o ďalšej rekriminalizácii. Zajtra sa bude hlasovať vlastne o správe, kde je ohovoranie stále trestným činom, aby došlo k jeho dekriminalizácii čo najskôr. Potrebujeme transparentnosť vlastníctva médií, musíme zabraniť nadmernej koncentrácii médií, potrebujeme pravidla na riešenie konfliktu záujmov, ktoré môžu vzniknúť zo zlúčenia politickej úlohy a kontroly e, alebo politické funkcie a kontroly výstupov z novín. Potrebujeme aj novinárov, ktorí budú písať nielen pekne o nás, ale ktorí budú nás neustále informovať a budú kontrolovať aj nás, politikov, my musíme mať istotu a musíme zabezpečiť, že dokážu vykonávať svoju prácu. To je posolstvo tejto správy. Ďakujem veľmi pekne. Ako prvý vystúpi pán Juhan 666. Môžete sa ale aj presunúť, ak chcete. Ja som si to nevybral, no ale dobre. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, kolegovia. Chcem sa poďakovať pani Weberovej za jej správu, gratulujem jej za odvedenú činnosť. Problémy médií sú veľmi podobné v jednotlivých členských štátoch a preto táto správa o standardnej situácii pre, slobodnú, e, pre slobodu médií v Európe predstavuje krok vpred a je to aj pohnutka pre e, Európsku komisiu, aby bola aktívnejšia pri kontrole presadzovaní e, práva v tejto oblasti. Chcel by som sa vyjadriť najprv na adresu komerčných médií, kde potrebujeme transparentnosť, pokiaľ ide o e, vlastníctvo týchto médií a to by mohlo pomôcť aj občanom, aby získali viac informácií, aby mali viac informácií o tom, kto a o čom ich informuje. Po druhé by som chcel spomenúť mechanizmus, ktorý zaviedla Európska komisia. To nie je moja. E, ktorý sa zaoberá základnou chartou základných práv, kde sa tiež hovorí o slobode tlači, o záruke, o prístupe k tlači. Ďakujem. Teraz ďalší rečník, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Táto správa je veľmi jednoznačná a taktiež sa v nej hovorí, že Média majú byť nezávislé, nezávislé od parlamentu, strán vo vláde, opozičných strán. Máme, jednohlasne sme v našom výbore túto správu schválili a ja dúfam, že aj na plenárke získa e, presvedčivú väčšinu. Nechceme príliš regulovať tlač, ale musíme hájiť európske hodnoty a médiá sú veľmi dôležitou súčasťou európskej demokracie. Situácia v slobode tlači by mala byť kontrolovaná v členských štátoch. Taktiež sa tu spomína, že investigatívny žurnalizmus vyžaduje európsku podporu. Vítame aj to, že experti komisie prišli k podobným záverom ako výbor a chcem sa poďakovať u komisárky aj osobne a dúfam, že aj v budúcnosti budeme dobre spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Argentíny. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani spravodajkyni za to, že sa, že sa vyjadrila. A Máme teraz túto správu pred nami po dlhej debate o situácii v médiách v Taliansku, o situácii e, s médiami v Maďarsku, ale nesmieme sa obmedziť len na tieto dve krajiny. Musíme si uvedomiť, že existuje ešte oveľa viac európskych krajín, kde by sa mala sledovať e, sloboda médií a vieme, že demokracia nebude úspešná bez slobodnej tlače. My nemáme hovoriť novinárom, čo môžu a nemôžu, alebo im predpisovať etiku. etiku. To nie je naša úloha. Naša úloha je postarať sa o to, aby mali slobodu písať to, čo chcú a aby bola možnosť výberu občanov, ktorí si môžu zvoliť, tú či onú tlač, noviny alebo časopis. Potrebujeme pluralizmus. A ja preto sa chcem spýtať komisie, že máte túto správu e, parlamentu a ja dúfam, že zajtra bude veľkou väčšinou schválená a ja dúfam, že vy komisia prídete s návrhmi, aby sa zakotvila e, pluralita médií aj v zákonoch a aby novinári mali záruku, že môžu písať to, čo chcú. Ďakujem. Ďakujem pekne, slovo pán Piotrovský, nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V tejto správe v bode 31 Európsky parlament vyzýva komisiu, aby skontrolovala, či komisia vydáva licencie vysielateľom na základe objektívnych nediskriminujúcich kritérií. Myslím si, že Európska komisia by sa mala v prvom rade pozerať na diskriminačnú prax, ktorá obmedzuje slobodu katolických médií v Polsku. To, čo mám na mysli, je zablokovanie činnosti fan televízie. Už som pripravil list komisárke Krusove, Krusovej. Chcem sa poďakovať za jej podporu, ale posledného pol roka sme nevideli žiaden výsledok. Nedávno sa konalo osobutné vypočutie v Európskom parlamente, ktoré hovorilo o diskriminačnej praxi voči katolickým médiám v Polsku. E, občania e, v Polsku získali 2 milióny podpisov, ktoré sa, proti tejto diskriminácii. Ak by sme mali byť vážni, tak by sme sa mali zaoberať aj toto konkrétnou otázkou. Pán Zubulov? Ďakujem pekne, vás Zubro. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážené dámy a páni. Ehm, Problém slobody médií je problém základného charakteru, základných slobod, pretože bez slobodných médií nie je demokracia. Nie sú žiadne štandardy, nie je žiadna kontrola. A práve médiá sú jednou, jednou, základných, jednou z základných esencií občianskej aktivity a občianskej kontroly v Európskej únii. Bohužiaľ, okrem nejakého zanedbateľného hluku na strane komisie, vidíme, že sa tu pravidelne uplatňujú dvojaké štandardy. A preto sme naozaj veľmi znepokojení. Rozhodne by sme nemali len ukazovať prstom na tie krajiny, kde sú médiá nejakým spôsobom ohrozené, ale mali by sme intervenovať, aktívne intervenovať vždy, keď dôjde k tomu, že sloboda tlače, sloboda médií je nejakým spôsobom obmedzená alebo potláčaná. Mali by sme túto vec brať naozaj veľmi vážne, pretože toto je základný, fundamentálny princíp. Na tom stojí Európska únia. Môj predchodca, pán profesor Piotrovský, e, práve hovoril o aktuálnych problémoch, ktoré súvisia s licenciami pre vysielanie pre niektoré televízne šta- e, stanice v Polsku. Ten problém je naozaj reálny. A nevideli sme žiadnu reakciu zo strany Európskej komisie. My by sme naozaj chceli vidieť, ako sa uplatňujú tie isté štandardy vo všetkých krajinách. Je to dôležité, aby Európska komisia mala dôveryhodnosť. Ďakujem pekne, pán Edenhauser. Nech sa páči. Äh, liebe Frau Kollegin Weber. Pani kolegyňa Weberová, je tu jedna téma, na ktorú by som chcel poukázať a to je eh, neutralita sieti. To sa objavuje len raz v stanovisku výboru pre kultúru. Tam je to len jedenkrát uvedené, kde sa spomína ten, táto zásada neutrality. A vo vašej správe sa to vôbec nespomína. To je škoda. Prečo je to dôležité? Žijeme v digitálnej spoločnosti Nielen, že počítače sú navzájom prepojené, ale rôzne iné prístroje, artefakty sú prepojené a navzájom komunikujú. Knihy, média sa digitalizujú, časopisy už takmer za chvíľu nebudú existovať. Takže otázka neutrality siete, to, aby mali všetky údaje rovnaké spracovanie, rovnocenné spracovanie alebo e, zaobchádzanie, je základná otázka, ktorá sa týka slobody tlače a e, názoru. A preto je dôležité, aby sme na európskej úrovni túto zásadu neutrality sieti aj pevne zakotvili. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pani Eseja, nech sa páči. Mies, hyvä komisári, Tiedotusvälineistä on sanottu. Ďakujem pekne za slovo, pán komisár. Zaznelo tu o médiách, že sú strážcami moci, že sú strážcami mocných a nezávislosť demokracie je akousi obchodnou značkou demokracie. A teda v tomto smere akékoľvek obmedzenia v slobode médií sú slo- obmedzeniami slobody vyjadrovania, slobode, s obmedzeniami slobody presadzovania a prejavovania názoru. Ľudia majú právo na informácie a tieto práva by sme mali rozšíriť aj na nové médiá, ako sú vyhľadávače na internete, sociálne médiá a, a akékoľvek iné kanály, ktoré fungujú prostredníctvom internetu. Mali by sme si uvedomiť, že Oficiálne orgány síce sledujú slobodu médií a poskytovanie hlásenia, ale rovnakú činnosť robia nezávislé organizácie. Európsky súd pre ľudské práva svojou judikatúrou prikázal členským štátom zabezpečovať pluralitu médií a slobodu médií a členské štáty poskytujú mnoho správ, mnoho hlásení o tom, ako funguje e, sloboda médií v ich krajinách. Je to zároveň aj jedna, jedno z kodanských kritérií, ktoré si vynúcujeme od prístupových krajín a treba to len efektívnejšie presadzovať. Pán Tabaždy, nech sa páči bez mikrofónu, bohužiaľ. Pokiaľ ide o správu pani Weberovej, tak s ňou 100% súhlasím. Ďakujem veľmi pekne. Som za to, aby Európsky parlament, Európska komisia požiadala o návrhy, o predloženie návrhov, ktoré by podporili slobodu tlače, právo na informácie a podobne. Som za to, aby sme mali európsky monitorovací mechanizmus, aby sloboda médií v členských krajinách bola kontrolovaná. V Maďarsku sme mali problémy s médiami a v správe pani Verberovej vidíme, ako to vyzerá v Maďarsku. A potom pani e, komisárka Krus ako viete, náš e, zákon o médiách bol novelizovaný, ale základný problém sa neodstránil, pretože e, médiá vôbec neodrážajú našu realitu. Správy sú manipulačné, klámu, skresľujú fakta a maďarskí občania nemajú možnosť presných a e, objektívnych informácií. Pán McGuffey. Ďakujem, pani predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Dámy a páni, táto správa je naozaj eh, veľmi dobrá a zaslúži si podporu. Okrem iného eh, sú tu niektoré fragmenty, ktoré hovoria aj o verejných masmediách a verejnoprávnych médiách. Za to chcem poďakovať pani spravodajkyni, to je naozaj veľmi dobré. Tento nápad prišiel z výboru pre kultúru a ja som bol jedným eh, z iniciátorov toho, aby sme to rozšírili na verejnoprávne médiá a chcem teda podporiť eh, tieto odseky, ktoré sa špecificky zmienujú o verejnoprávnych médiách. Samozrejme v Európe máme lepšiu situáciu ako inde vo svete, ale to ešte neznamená, že tá situácia, ktorú máme, je plne uspokojivá, že si nevyžaduje ďalšiu pozornosť alebo ďalšie aktivity. Moji kolegovia uviedli príklad jednej televíznej stanice eh, z Polska ja vás na druhej strane môžem informovať, že minister dopravy požiadal 8 miliónov eur ako zábezpeku od, jednu, od jedných z novín ktoré iba písali jeho drahých hodinkách. O hodinkách, ktoré boli oveľa dražšie než to, čo si môže e, dovoliť zo svojho oficiálneho platu, a teda on žiada 8 miliónov eur ako odškodné Ďalej, polský premiér sa súdi e, s jednými novinami, ktoré e, uverejnili vtip na Deň bláznov, na 1. apríla. No a práve kvôli tomuto neškodnému vtipu e, sú novinári teraz pred súdom a čelia žalobám. A chcem teda ešte raz poďakovať za túto správu. Je naozaj veľmi dobré, že e, ste tieto témy otvorili a chcem, e, chcem sa obrátiť na komisiu, aby ste podrobnejšie skúmali, čo sa deje v európskych krajinách Ďakujem pekne za ďalší názor z Polska. Pani Jaržloviejska, nech sa páči. Ďakujem, pani prevodničan. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne. Dámy a páni, e, pred troma rokmi sme schválili smernicu o audiovizuálnych službách a naozaj to bol veľmi prelomový krok, pretože teraz sa nachádzame na správnej trati, na správnej ceste. Ubráme, posúvame sa stále ďalej v tejto téme ochrany médií a ich práv, ale treba povedať, že najmä mladí diváci nie sú chránení pred, e, než, ne, ne, ne, nebez, pred nebezpečným a, a znepokojivým obsahom. Máme tu častokrát veľmi cielené a agresívne reklamy, ktoré sú zamerané na deti a mali by sme zaviesť aj akési soft opatrenia, meké opatrenia, ktoré by zaviedli akýsi kódex správania pre členské štáty, ktoré by špecificky prakticky sa sústredoval na škodlivé reklamy. Reklamy, ktoré sú zamerané napríklad aj na potraviny. Potraviny, ktoré sú príliš sladké alebo príliš slané. Veľmi veľa výskumov poukazuje na to, že tieto potraviny môžu byť veľmi škodlivé pre deti, môžu viesť k obezite a k ďalším vážnym ochoreniam a viacerí lekári poukazujú na to, že obezita bude jedným z najzásadnejších problémov Európskej únie do budúcnosti a teda mali by sme proti nej bojovať na všetkých frontoch. Pán predseda hovorí, že teda presta- treba prestať hovoriť meso, ako urobil aj on. Ďalším rečníkom bude pán Koferati, nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o otázku slobody médií, toto je veľká téma, je veľmi delikátna vo všeobecnosti a vo svojom celku, pretože takisto aj obmedzenia, ktoré sa týkajú ľudí, eh, sú, eh, sa týkajú rôznych úrovní a nevždy sa to dá zrealizovať, eh, pretože častokrát ide len o prvchné čítanie. I sú to slometé slobody, ktoré sú spojené aj s legislatívnym marcom, takisto to bolo v prípade Maďarska, ako aj ďalších krajín. Potom sú tam ďalšie slobody, ktoré sa týkajú väčšej koncentrácie v týchto slobody médií, ktoré sa týka tých eh, menších alebo slabších eh, vrstiev. Eh, a potom sú to tá ďalšie slobody, ktoré sú spojené s vytváraním konfliktov záujmov na jednej strane. Sú to tí, ktorí riadia komunikácia a na druhá strana, ktorá riadi alebo vykonáva tak politické alebo ako inštitucionálne úlohy, tak ako to je v prípade mojej krajiny. Avšak tieto všetky otázky musia byť naozaj veľmi e, sprevádzané aj s otázkou problémov sieti. Teraz e, viac menej celá komunikácia ide cez siete a preto by sme sa mali zamyslieť nad takým procesom, ktorý by zabezpečil slobodu médií pre všetkých, e, tým, že sa to nebude obmedzovať len na také tie tradičné rozmery. Ďakujem. Thank you, Mr. Kelly. Ďakujem pekne, pán Sean Kelly, nech sa páči. Netreba zaň hovoriť, že jeden zo základných princípov demokratickej spoločnosti je práve sloboda tlače a médií. S tým určite všetci súhlasíme, je to veľmi dôležité. A to isté platia v Európskej únii. Tu chceme mať tie najvyššie možné štandardy v každom jednom členskom štáte. Samozrejme, že sú odlišné spôsoby, ako dosahovať slobodu tlače. Niekedy je táto sloboda manipulovaná. Počujeme príbehy o tom, ako vlastníci médií kontrolujú obsah, ktorý sa v týchto médiách vyskytuje. Niekedy vlastne e, vedúci vydania majú príliš veľkú kontrolu nad konkrétnymi novinármi. Ale majiteľia presadzujú svoje záujmy cez e, cielené správy. Ale je tu na druhej strane aj zodpovednosť ktorú médiá majú. Treba si uvedomiť, že najmä majú povinnosť podávať správy o tom, čo sa deje tu v Európskej únii. Niektoré médiá sú veľmi zaujaté a, a častokrát podávajú správy neúplne profesionálne a neúplne nezaujato. Potrebujeme naozaj spravodlivosť, efektívne, efektívne a objektívne spravodajstvo a nezaujatosť, tak aby si zaslúžili to uznanie a rešpekt, ktorý by právo mali mať. Ďakujem pekne a na záver pani Dančila, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Všetky európske krajiny e, sa, ktoré chcú pristúpiť k Európskej únii, musia rešpektovať kodanské kritériá. Kodanské kritériá okrem iného zahrňajú aj chartu základných práv a slobod. V nej sa hovorí v článku 11, že je nevyhnutné zabezpečovať slobodu a pluralitu médií verejnoprávne médiá, ktoré sú financované štátmi, sú naozaj veľmi dôležité. Majú inštitucionálnu povinnosť poskytovať verejnosti veľmi kvalitné informácie, dostatočné, pestré, zodpovedné a dôveryhodné informácie. Musia byť oslobodené od akýkoľvek záujmov, politických tlakov alebo politických intervencií ale aj súkromné médiá majú podobné záväzky, čo sa týka poskytovania informácií. A práve preto by sme mali mať akýsi európsky, celoeurópsky systém spravodlivých médií, efektívnych a objektívnych médií, aby hrali podľa jednej sady pravidiel, aby garantovali profesionálnu nezávislosť a nestrannosť a mali by sme sa vyhnúť akýmkoľvek monopolom v oblasti e, spravodajstva a mass médií. Ja chcem ešte na záver poďakovať spravodajcovi za túto správu. Na záver, pán Rúj Vareš, nech sa páči. Muito obrigado, senhor presidente. No, Ďakujem pekne, pán predseda. Naša kolegyňa Renata Weber urobila vynikajúcu prácu na tejto eh, správe ohľadom slobody médií v Európe. Myslím si, že je adaptovaná na túto súčasnú dobu po eh, prijatí Lisabonskej agendy a takisto vlast mapuje o eh, situácii médií v teréne. Nie sú tu už len lokálne, miestne médiá, regionálne médiá, ale snaží sa vlastne zohľadniť všetky európske médiá. Takisto je tam otázka aj diskusie o zóne euro toto všetko e, monitoruje danú e, situáciu a myslím si, že potrebujeme zabezpečiť ozajstnú demokraciu, ktorá by e, fungovala v tomto rozmere. V tomto smysle chcem pripomenúť tú pripomienku, ktorú predložila skupina na vysokej úrovni, ktorej predsedala pani Deli Kreza vďaka tomuto novému receptu, alebo teda tejto novej myšlienke Európska únia de facto vidí, že Európske občania chcú pokročiť tejto otázke vpred a naozaj eh, chcú eh, zabezpečiť ochranu médií, aby sme nehovorili už len o, eh, povrchovo o subsidiarite, ale aby sme sa naozaj venovali otázke dodržovania základných práv, pokiaľ ide o otázku žurnalistiky, aby sme mali nezávislú žurnalistiku na celom území Európskej únie. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, kolegovia. Teraz, pani komisárka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Naozaj som veľmi vďačná Renate Weber za správu, ktorú pripravila. A som veľmi vďačná všetkým poslancom a poslankyniam, ktorí dnes večer vystúpili v tejto diskusii. Naozaj veľmi úprimne sa teším na hlasovanie, ktoré prebehne zajtra Je to, ten výsledok, ktorý máme pred sebou, je takmer dokonalý a znamená, že má veľkú perspektívu. Je to naozaj kľúčový príspevok k našej hĺbkovej reflexii ohľadom toho, ako zabezpečovať efektívnejšie pravidlá pre slobodu a pluralitu médií v Európe. Počas minulého týždňa sme mali možnosť vidieť napríklad v Spojených štátoch, že aj v týchto krajinách eh, médiá čelia veľkej konjunktúre najmä v oblasti adekvátnej ochrany novinárskej slobody. Nie je to poprvýkrát, keď diskutujeme o týchto témach, keď diskutujeme o hrozbe, ktorej čelia novinári a média práve na pôde tejto snemovne. A správne tu zaznelo to, že to je jeden zo základných aspektov našej demokracie. Ak tá otázka bola položená na stôl komisie s týmto úmyslom a vy spomínate konkrétne krajiny, kde sa neadekvátne zaobchádza s týmito základnými eh, slobodami, tak intervenujte. Nemôžem e, a zdá súhlasiť viac s tým, že treba intervenovať. Ale na intervenciu potrebujeme nástroje. A nástroje nám dávajú istú zodpovednosť a povinnosti. A to, to je práve vlastne len začiatok diskusie o týchto nástrojoch. Som preto rada, že máme pred sebou jasnú správu s konkrétnymi návrhmi pre konkrétne kroky, ktoré sú priamo pred, predpokladané alebo predvídané a umožňuje nám to mať principiálnu a zásadnú diskusiu s členskými štátmi a všetkými aktérmi, aby sme sa mohli rozhodnúť, ktoré kroky majú byť prijaté a na strane koho, potrebujeme dobre premyslieť na jednej strane jednoznačnosť a jasnosť o tom, aké majú byť kompetencie EÚ. Potrebujeme kompetencie, aby sme mohli konať. Po druhé, potrebujeme reflektovať na to, akým spôsobom čo najlepšie tieto kompetencie využiť. Nuž a po tretie, Potrebujeme politickú vôľu na strane, na strane členských štátov, aby oni urobili svoj kus práce. Je to hra, v ktorej musíme hrať všetci. A som naozaj veľmi rada, že írske predsedníctvo preukázalo takýto záväzok. No a úprimne verím, že nadchádzajúce litovské predsedníctvo na to nadviaže. Ako určite veľmi dobre viete, pred istým časom som vytvorila nezávislú skupinu na vysokej úrovni, ktorej predseda profesor Fiker Freiberger, ktorý je niekdajší prezident Lotyšska a táto skupina rozmýšľa nad základnými otázkami, ktoré súvisia s mediálnou med, slobodou médií a pluralitou médií. A táto skupina pripravila komplexnú správu, v ktorej sa nachádza 30 odporúčaní. Niektoré z týchto odporúčaní boli veľmi podobné s tým, čo ste navrhovali aj vy, pani Weber, vo svojej správe. No ja by som chcela počerknúť, že naozaj už konáme v niektorých z týchto oblastiach, ktoré, e, sa, ktoré sú spomenuté tak v odporúčaniach skupiny na vysokej úrovni, ako aj v správe Weber. Napríklad chceme alokovať grant na to, aby sme dokázali implementovať nástroj pre monitoring plurality médií v roku 2013, ktorý bude vychádzať z rozpočtu, ktorý vy alokujete. Tento nástroj nám poskytne oveľa koherentnejší prehľad ohľadom plurality a toho, kde pluralita je ohrozená v rámci Európy. No a zároveň pracujeme aj na implementácii pilotného projektu, ktorý má e, za cieľ vytvoriť Európske centrum pre slobodu a pluralitu médií. Chceme už čoskoro spustiť výzvu na predkladanie návrhov. Ďalším potenciálnym krokom v oblasti slobody a plurality médií je um, je nevyhnutná konzultácia so všetkými zapojenými aktérmi. No a práve preto som prednedávnom spustila dve verejné konzultácie. Prvá konzultácia má za úlohu zozbierať spätnú väzbu na všetky odporúčania skupiny na vysokej úrovni. No a účelom druhej špecifickej konzultačnej procedúry je získať spätnú väzbu ohľadom nezávislosti regulačných orgánov, ktoré majú na starosti audiovizuálne mediálne služby, a to vrátane možnej revízie článku 30 um, uh, smernice o audiovizuálnych službách. Preto naozaj veľmi vítame, že správa zo strany Renáte Weber prichádza práve v tomto čase, keď naozaj potrebujeme ďalšie impulsy do diskusie. Nemohlo to teda byť zdá lepšie načasované. Potom ako ukončíme konzultačné obdobie, budeme mať ešte lepší prehľad o tom, čo presne potrebujeme a aké kroky nás čakajú. No a Pevne verím, pán predseda, že čoskoro, už, že čoskoro budeme mať ďalšiu možnosť diskutovať o konkrétnych rokoch, ale zároveň uvidíme aj konkrétne výsledky priamo v rámci nášho úsilia obhajoby a obrany slobody médií. No a to je práve to, čo spája e, našu komisiu a váš parlament. Ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujem aj vášmu personálu za naozaj veľmi dobré odpovede. No a ďakujem mojim kolegom a ďakujem aj pani Weber za veľmi zaujímavú správu. Chce ešte niekto ďalší vystúpiť? Videl som nejaké dvihnuté ruky? Pýta sa pán predseda. Dobre, tak prejdeme k ďalšiemu bodu v rámci programu. Týmto ukončujem debatu až e, na zajtrajšie hlasovanie 12.30. Ďalej máme správu pana Piotra Borisa uplatňovanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Slovo má pán spravodajca na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.